Vážené kolegyne a kolegovia, prosím vás, pousadzajte sa. Dámy a páni, s veľkým polutovaním sme 7. januára zboli na vedomie a dozvedeli sme sa o úmrtí nášho bývalého kolegu Maria Soareša, ktorý bol od roku 1999 do roku 2004 poslancom Európskeho parlamentu bol eh, členom eh, skupiny SAD a v tomto parlamente eh, bol takisto členom rôznych výborov a bol predseda delegácie pre vzťahy k, s Izraelom. Vo vlasti Portugalsku bol Mario Soares naozaj výraznou historickou osobnosťou on bol symbolom protestu proti e, útlaku, proti diktatúre a bez pochyby pre Portugalcov a vôbec ľudí v Európe bol symbolom, e, symbolom boja za demokraciu. Ako minister zahraničných vecí, ako premiér a ako pre, prezident Portugalska bol centrálnou osobnosťou pri demokratickej obnove svojej krajiny a bol rozhodujúcou dynamickou silou e, za tým, e, za snahou Portugalska vstúpiť do Európskej, Európskeho spoločenstva. Strácame v ňom e, výrazného štátnika, vizionára a pragmatika. Strácame človeka, ktorý protestoval proti diktatúre, ktorý bol reformátorom, ktorý bol bojovníkom proti autoritariánskym režimom a bol presvedčeným demokratom. Je našou povinnosťou a úlohou ustíť jeho politický odkaz, brániť jeho politický odkaz. V mene Európskeho parlamentu chcem e, vyjadriť sústrasť rodine, priateľom a všetkým jeho blízkym aj tu v Európskom parlamente. Poprosím vás, kolegyňa a kolegovia, aby ste sa na počesť tohto veľkého štátnika postavili.